Ďakujem eh, cyperskému predsedníctvu. Uzatvorili sme diskusiu a teraz je ďalším bodom vyhlásenie eh, podpredsedu komisie eh, pre zahraničné záležitosti a bezpečnú politiku situácia v Sýrii. Pán Mavrojanis vystúpi v mene vysokej predstaviteľky komisie. Nech sa páči. Vážený pán predseda, vážení členovia Európskeho parlamentu, e, som veľmi rád, že vám môžem predstaviť e, stanovisko a e, posledné aktivity v mene vysokej predstaviteľky podpredsedničky komisie pani Catherine Ashton. Situácia v Sýrii vzbudzuje veľké obavy v EÚ Násilie sa zvýšilo a počet obetí eh, dosiehol veľmi vysokú úroveň. Riziko občianskej vojny je stále reálnejšie a už vidíme signály, že sa eh, zvyšujú ehm, náboženské konflikty. Ďalšia militarizácia konfliktu by mala závažné dopady nielen na sírskych obyvateľov, ale aj na celý región. Preto Európska únia posilnila svoje aktivity v Sýrii a cieľ je, aby sme ukončili e, násilie a našli riešenie, ktoré by e, viedlo k e, politickej tranzícii, precho, politickému prechodu Sýrie. Tento týždeň je plný udalostí na medzinárodnej úrovni sa um, realizujú úsilia, aby sa uh, posilnila odpoveď medzinárodnej komunity na tento konflikt. Uh, vysoká predstaviteľka o, o tom hovorila na poslednej plenárke, povedala, potrebujeme cestovnú mapu, aby sme podporili Kofiho e Anana, aby sme <clears throat> vykonali jednotné diplomatické snahy Spolu apelujeme na um, to, aby sa zapojila do tohto aj Čína a Rusko. Um, vysoká predstaviteľka Katy Eštonová sa um, zúčastnila na skupine, ktorá sa stretla v Ženeve pod vedením Kofio Anana a ako viete, uh, účastníci z eh, tohto stretnutia, že OSN, Liga arabských štátov, EÚ, eh, e Čína, Rusko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo, USA, Turecko, Irak, Kuwait eh, sa zhodli na princípoch pre mm, tranzíciu v Sýrii, ktorá by viedla k tomu, aby vláda Eh, aby prechodný vládny orgán mal plné právomoci. Eh, bude fungovať na základe vzájomné, vzájomnej dohody. Eh, táto skupina potvrdila, že Kofi Annan má jej podporu a takisto aj jeho 6-bodový plán. OSN má svoju pozorovateľskú misiu v Sýrii, Eh, kde by malo vysielať ďalších pozorovateľov. Eh, skupina sa zaviadala, že bude proti ďalšej militarizácii celého konfliktu. Teraz eh, je vytvorená cesta, aby Sýria sama pristúpila k zmene svojej krajiny aj keď implementácia tohto plánu je veľká výzva. Toto je krok vpred a musíme zabezpečiť, že EÚ toto dosleduje. EÚ za, sa zavezuje k tomu, aby urobila všetko, že urobí všetko preto, aby pomohla tomuto procesu. V Paríži sa stretne francúzsko-sírska skupina a um, takisto sa na tom zúčastňuje vysoká predstaviteľka. Uh, dúfame, že Eh, na tomto stretnutí eh, sa dohodneme na zjednotenej odpovedi pre, komunita- pre medzinárodnú komunitu. Eh, budeme hovoriť o kľúčových témach na mediátorovi, ktorý, ktorý vymenuje sírská vláda a s ktorým bude súhlasiť aj opozícia. Ehm, máme partnerov, s ktorými môžeme rokovať, s ktorými môžeme rokovať. Efektívna implementácia ehm, musí byť koherentná a musia v nej zapojení aj zástupcovia opozícii. Pre, prebehlo stretnutie opozície v Kahire, zorganizovala to Arabská liga, teda arabské štáty a um, účasť EÚ bol ďalším, bola ďalším krokom, aby sa zjednotili jednotlivé skupiny. Musíme pomôcť k tomu, aby sa premostili dve strany, e, teda v Sýrii aj strany mimo Sýrie. Iniciatíva vysokej predstaviteľky pani Eštonovej um, je taká, že EÚ sa bude stretávať so zástupcami jednotlivých skupín. Um, Máme eh, eh, nástroj pre stabilitu, eh, ktorý môže financovať tento, tieto zmeny v Sýrii a seminár sa konal 25. 26. júna v Bruseli. Diskutovali sa témy, ktoré sa týkajú um, prechodných zmien v Sýrii, napríklad nadnárodné princípy, uh, demokratické princípy demokracia, a takisto aj práva menšín. Toto sú témy, e, na ktoré ste upozornili už viackrát. A e, posolstvo je také, že Sýria je pre všetkých sírčanov a zásada je rešpektovať menšiny. Ďalší seminár, ktorý bude financovať EÚ, sa bude konať v Káhire v polovici júla. Tento seminár bude prispievať e, k politickému procesu a um, e, zastupcovia opozície e, budú mať môcť, budú môcť viesť dialog s EÚ o týchto zmenách. EÚ um, žiada, aby boli vedené spojené um, činnosti s Bezpečnostnou radou OSN. Sýrsky režim e, musí mať zodpovednosť za masakre, za násilia a takisto e, musia riešiť túto krízu. Toto všetko je nepriateľné a e, a musíme určiť vynika za celý tento proces. Odpoveď EÚ sa neobmedzuje len na diplomáciu a politické e, angažovanie sa. Európska únia bude e, naďalej pokračovať v sankciách dovtedy, kým budú pokračovať e, represie. Sankcie proti sírskému režimu E, ktoré budú mať minimálny dopad na civilné obyvateľstvo. 25. júna sa ministri zahraničia dohodli na 15. kole sankcií, ktoré sa začalo v maji 2011. Teraz e, musíme e, zabezpečiť ich aplikáciu a musíme zvýšiť medzinárodný tlak aj prostredstvom stretnutia priateľov Sýrie Európska únia e, prerušila pomoc niektorým e, organizáciám, e, humanitárnym organizáciám 18. júna. EÚ odsúhlasila 23 miliónovú pomoc, ktorá podporí občianskú spoločnosť v Syrii a sírským utešencom v susediacich krajinách a teda utečencom v, v, v oblastiach, ktoré sú týmto postihnutí. Human, prístup k humanitárnej pomoci je veľkou obavou EÚ a snažíme sa o implementáciu dohodu medzi sírskou vládou a OSN. Doteraz EÚ pridelila viac ako 44,6 miliónov eur na to, aby sa riešili humanitárne potreby v Sýrii. No a e, Európska únia podporuje um, pozorovateľskú misiu USN prostredníctvom 8,2 milión eur. E, tieto finančné fondy sa používajú na to, aby sa financovala logistika a e, podpora jednotlivých ehm, mm, kapacít. A e, potrebujeme e, celostný dialog, e, ktorý bude viesť v politickom riešení. Môžem vás ubezpečiť, vážení členovia parlamentu, že Európska únia bude robiť všetko to, čo je v jej silách, aby podporila e, sírsky ľud v ich boji proti, e, ich boj za demokraciu a slobodu e, v tomto procese zmeny. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Mavro Janis. A teraz jednotlivé politické skupiny, pani Kaiser. Koľko mám času, pán predseda? Dve minúty? Ďakujem pekne. Áno, samozrejme, že podporujeme politiku Európskej únie, ktorú realizuje hlavne pani Ashton. Ale dnes hľadám v tých skromných prostriedkoch, ktoré mám k dispozícii, to, čo by sme mohli ešte urobiť, lebo to všetko je vysoká politika, Áno, hovorili sme o tom, vy o tom hovoríte v najvyšších kruhoch, ale čo môžeme urobiť my? A ja som sa pred tromi týždňami stretla s al ktorý je um, známym sírským historikom a on bol uh, vo vezení, uh, keď uh, sa vrátil do Damašku, okamžite bol uväznený a nebolo to jeho prvé uväznenie. No a pred 5 rokmi som sa s ním už stretla, no a ja som sa s ním rozprávala o podmienkach v asadovských e, väz, e, väzniciach. On vravil, že tam je otrasné. Ja som sa opýtala, nebojíte sa? On že nie, nie, ja sa, nesa, nesa samovraždím. No a mi povedal pani D Kaiser, nespáchal som samovraždu a teraz žijem. Toto je najkrajšia časť môjho života. Nedokázal som si predstaviť a bez hľadu na tie masakry, ktoré som sú, nikdy som si nepredstavoval, že takéto dni v Syrii uvidím. Takže nad rámec tých masakrov, za tými strašnými vecami, ktoré sa tam dejú, je nádej. Je nádej, že občania v Syrii a týchto nemôžeme sklamať. A ja som sa preto kladla tú otázku, čo ešte môžeme spraviť, ako ich môžeme podporiť. Mám tu pred sebou správu Human Rights Watch, ďalšia správa Amnesty International a tak ďalej. Všetky tie informácie, ktoré máme o zločinoch voči ľudskosti, o mučení v Sýrii, a pán predseda, ja vám neprečítam tieto svedectvá, pretože to naozaj zachádza za hranice pochopiteľného. Čo tým chcem povedať? Chcem tým povedať toľko, že sa musíme pripraviť na éru post Bashar al-Assad. Musíme tie svedectvá zhromažďovať. Predseda prerušuje rečničku. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. Teraz pani kolegyňa Šáke na dve minúty. Mm, veľmi ma to mrzí. We, we saw... Pani kolegyňa, mrzí ma to, ale videli ste, že máte iba dve minúty. My sme vám spustili hodinky, až keď ste začali samotným prejavom, takže teraz pani Šáke. Ďakujem pekne, pán predseda. Už je to 6 týždňov, čo e, sme sa dozvedeli o masakri v Hule, e, zabíjane deti. E, toto mnohí považovali za vrchol ľadosť, ale tie slova nikdy sa to už zopakovať, neboli naplnené činmi. Naozaj e, dochádza k e, potlačovaniu sírijskej opozície. Napriek tomu mnohí Sirčania sú ochotní zaplatiť tú najvyššiu cenu e, svojim životom. Chcú sú ochotní zaplatiť za mierový boj, za demokraciu a občianské slobody. Útoky vlády rôznym spôsobom Musíme sa k tomu vyjadrovať a musíme ukázať Sýričanom, že na nich nezabúdame zodpovednosť chrániť. Čo znamená tento pojem v tejto fáze? Situácia v Syrii vôbec nie je jednoduchá. Akčná skupina pre Syriu identifikovala určité kroky na implementáciu 6-bodového plánu Kofiho Anana a rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN e, musia nasledovať čo možno najskôr. Ale prosím, nenechajme sa odlakať. A preto e, vítam e, tú Um, veľmi pokojnú uh, reakciu Turecka po zostrelení um, tureckej stíhačky ja vyjadrujem sústra s rodinám tým dvom pilotom, ktorí tam prišli o život. Pokiaľ ide o Čínsko a Rusko, teším sa, že sú v tejto pracovnej skupine, ale uh, mrzí ma, že zatiaľ iné záujmy prevládajú nad ľudskými životmi. Áno, Čína a Rusko musia byť súčasťou riešenia tejto krízy, hoci to možno bude zložité. V EU a obraciam sa hlavne na cyperské predsedníctvo, pretože to zohrá veľmi dôležitú úlohu. Musíme otvorene a transparentne preštudovať, ako ruská loď so zbraniami sa mohla dostať k syrijskému e, pobrežiu po tom, čo odhalili túto skutočnosť cyperské orgány vo svojich vodách. Catherine Ashton a jej služby musia prešetriť túto situáciu, k tomu nemáme žiadne garancie. Sankcie EÚ, keď sa nevymáhajú, sú len papierovou realitou a nepomáhajú Syričanom. Ďakujem. Dank, Frau Ďakujem pekne, pani kolegyňa. Pani kolegyňa Flotr, práve tak na dve minúty. Ďakujem pekne. Pani kolegyňa Šáke hovorila o veľmi rele- relevantnej otázke. Adresovala ju predsedníckej krajine. Dúfam, že na to budú reagovať. Situácia, ako to tu už bolo opísané v teréne, Um, je naozaj strašná, apokalyptická, uh, naozaj nevydaná. 800 uh, tisíc mŕtvych minulý uh, týždeň. 800 mŕtvych minulý týždeň, takže situácia je naozaj um, neudržateľná. Vidíme tu nové iniciatívy na diplomatickej úrovni, ktoré možno sa snažia dopracovať k určitému riešeniu. Um, to ženevské sednutie, áno, možno je to obmedzené, je to neuspokojivé, ale prišli predsa len s nejakým návrhom prechodnej vlády národnej jednoty, bez samozrejme Asada a um, jeho kliky. Ale toto má dva výhody. Po prvé, tejto situácii uh, je dôležité, aby sa zastavilo násilie, ale neviem, či sa to stane. Možno režim eh, sa mm, uchýli k ešte väčšiemu násiliu. No a po druhé, eh, chceme predísť eh, dezertáciám vojakov, ku ktorým pravidelne dochádza. A v tomto riešení, prechodnom riešení, by mohli byť zapojení aj členovia Asadovej strany, teda strany BAS. Takže e, momentálne je veľmi dôležité, aby sme postupali takýmto spôsobom, aby som bola rada, aby táto perspektíva, ktorá bola načrtnutá, zapojenie opozície, Arabská liga a tak ďalej, minister zahraničných vecí sa tiež spolu so sírskou opozíciou. To všetko e, poukazuje na to, že je tu snaha otvoriť nové perspektívy pri hľadaní riešenia. Tieto perspektívy možno sú malé, ale je dôležité, aby ich EÚ využila a aj v Paríži v piatok na tom zasadnutí s priateľmi e, sírijských občanov. Ďakujem pekne, pani Flotter. Teraz kolega Van Orden na jednu minútu. Pán predseda, veľmi dobre vieme, aké represálie, akým vrsan dochádza v Syrii, koľko ľudí prišlo o život, ako veľmi trpia. Ja sa chcem sústrediť na širšie implikácie, regionálnu bezpečnosť. Sýria, áno, dlhodobo bolo blízka. Mm iránskemu režimu, teroristickým organizáciám, ktoré boli inde vykázané, podporovali teraz v iných krajinách. Len nedávno Hamas presunul eh, svoju centrálu eh, z Damašku, PKK, eh, tu uvítal pred pár týždňami Asad naspäť vo svojej krajine, Hizbalah tam mal logistickú základňu a ďalšie polo alebo celkom teroristické hnutia mier e, s Izraelom, Syria e, stále takýto odmieta e, a útoky na Izrael stále hrozia ako z Iránu, tak aj zo Sýrie. Dôležité je sme transparentnosť a stabilitu v Sýrii, tak aby táto nebola utečen- útočiskom pre teroristov a iné nebezpečné hnutia. A musíme podporiť občanov, aby sa prekonali dopady um, Asadovho násilia. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega Fan Oden. Kolega Angurakis tu nie je. Takže ďalší pán Skota má jednu minútu, jeden a pol minúty. Ďakujem, pán predseda. Ako už bolo povedané, a, ja chcem vyjadriť e, obavy kvôli Sýrii, pretože konflikt tam pokračuje a dochádza k stratám ľudským životom. Jediné riešenie môže byť e, len <clears throat> taká, že sa stanoví spoločná politika s opozíciou a vládou. Európa bude pracovať v tomto zmysle. Chceme sa vyhnúť tomu, aby sa e, v, v Sýrii stalo to isté, čo na Balkáne. E, Európa by mala zaujať takúto pozíciu a mali by sme e, pracovať na tom, aby sme dosiahli čo najlepšie výsledky a zabránili umrtiam, či už obetiam, či už na civil, v civilnom obyvateľstve alebo v armáde. Ďakujem pekne, pán Skotam. A Teraz je kolega, na rade kolega Brok. Ďakujem pekne. Prepačte, pán Hovit. My sa ospravedlňujeme. Vážený pán predsedajúci, ďakujem pekne, že ste spravili túto výmenu, pretože som musel byť na zasadení politickej skupiny. Niekoľko poznámok z mojej strany. Nazdávam sa, že práca ministrov zahraničných vecí v minulom týždni má veľký význam a takisto závery Európskej rady k tejto problematike, ale ukazuje sa, že konferencia priateľov Sýrie ukázala, aká rozhádaná je opozícia. Si myslím, že to je jeden z hlavných problémov. Nemusíme hovoriť o tom, čo si myslíme o Osadovi, že Asad musí preč. Teda to násilie, ktoré robí neakceptovateľné, ale rozhodujúcim bodom je to, že opozícia nie je schopná dohodniť, dohodnúť sa na jednej pozícii, pretože tam etnické menšiny, že tam náboženské mento majú strach že bude to pre nich horšia situácia ako teraz, keď v porovnaní s tým, že ich budú vieť islamisti. To je jeden z bodov. Musíme povedať, e, ako je to s finančnou pomocou Saudskej Arábie. Tí chcú podporovať islamistov, no a to je veľký problém. No a ďalej chcem povedať, že mám sympatie pre prácu Turkov. Turecká vláda zobrala na seba bremeno, bezprostredne sa ich to týka, je úplne jasné, e, že partner Turecko v tejto otázke členstva e, Turecka v NATO je pre nás jasná, ale chcem naliehať na to. a Viem, že pán predseda rady a vysoká predstaviteľka zastávajú názor, že s Asadom treba skoncovať a treba nájsť riešenie, ktoré by neznamenalo úplne roštiepenie vlády a situácia v regióne by bola ešte horšia. Takže my by sme sa mali tejto otázke venovať s veľkou pozornosťou, ale bude to tak, keď budeme jednotní a keď budeme spolupracovať s Arabskou ligou a so silami Turecka. To znamená, že Arabi majú mať e, zodpovednosť, aby sme našli riešenie, ktoré zodpovedá e, právnemu štátu. Ďakujem. Ďakujem pekne, kolega Brok. A teraz má slovo na jednu minútu kolega Hovi. Ďakujem, pán predseda. Pán zastupca predsedníctva, vy ste povedali, že tí, čo spáchali zločiny, za ne musia píkať. Ja vám kladiem otázku, prečo vy a ďalšmi dnešných vecí, prečo ste ten odkaz na Medzinárodný súdny tribunál pre boj proti ľudskosti, prečo ste ten odkaz z záverov poslednej rady pre zahraničné veci vypustili a prečo ste nepredložili text o Sýrii na Rade pre ľudské práva OSN v Ženeve na týždeň. Je to preto, lebo nepodporujete takýto odkaz čas napriek tomu, že vysoký komisár OSN viackrát vyzýval k tomu, aby sa to stalo. My sme si prečítali správu Human Rights Watch, kde sa hovorí o tom mučení strany sírskeho režimu, bytie rôznym spôsobom, elektrošoky, zapalovanie sexuálne útoky a akoby um, popravy Ehm, sú tam svedectvá osôb eh, o tom, ako boli eh, mučení, ako, boli, eh, ako sa voči ním ehm, zasahovalo, ako kričali, ako museli byť hospitalizovaní a tak ďalej. Prečo nepodporujete takýto odkaz na Medzinárodný súdny tribunál? Ďakujeme pekne, kolega Hovid. Teraz kolega Salavrakos na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predsedajúci roz, v Sýrii je charakterizovaný stále väčším násilím a bombardovaním v Homse a v iných mestách. Mnohí ľudia, 4 tisíc, 4 tisíc ľudí prišlo o život. Takže sú tu konflikty náboženského typu a iné. Súčasne je to tak, že mm, e, situácia v hraničných regiónoch je stále napätejšia, môže dôjsť k výbuchu tohto napätia, či už chceme alebo nie. Otázka znie, prečo Turecko podporuje opozíciu v Sýrii a prečo je tam veľa opozičných síl. Pán predseda už o tom hovoril. Kresťania v regióne sa cítia neistí a pokiaľ ide o medzinárodnú diplomáciu, treba e, uviezť Moskvu, ktorá nechce prísť na zasadanie v piatok, takže sme konfrontovaní s blížiacou sa krízou. Ďakujeme pekne, kolega Vrakos a slovo má kolega Angorakis na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. pokiaľ ide o rozhodnutie Európskej rady z 29. júna. Odsudzujeme ju, totiž dívame sa na jasné konflikty, takže sú tu kapitalistické síly, ako je Rusko, India a Čína. Takže hrozba NATO, Spojených štátov je stále silnejšia dochádza k mobilizácii v Grécku, skúmajú sa, ako by to bolo so, so zónami, kde by bol zákaz preletov a iné možnosti, o ktoré sme počuli. NATO, EÚ a Spojené štáty zasahujú do vnútorných záležitostí Sýrie, sú tu dezinformácie, využíva sa situácia potom sa tu hovorí aj o rozvoji, o vývine v Líbii a v iných krajinách. Je tu atlantická solidarita s Tureckom. No a potom sú tu sankcie. EU hrozí s vojenskou intervenciou v prípade, ak plány e, zvrhnutia Asada nevýjdu. Teraz máme uznesenia týkajúce sa embarga v súvislosti s ropou. Bude to mať veľké následky aj pre ľudí. Musíme sa postaviť proti rozhodnutiam na to aj EU. Ďakujeme pekne. A teraz kolega El Karaduji. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, kolegyne a kolegovia. Tie zverstva v Sýrii nemajú koniec a spoločenstvo sa prízera. Neviem, či zasadanie v Ženeve na budúci týždeň sa bude považovať za úspech. Ja si myslím, že sa očakáva spolupráca. Sme e, konfrontovaní s možnosťou občianskej vojny v tejto krajine. Je dôležité, aby sme našli možnosť na to, aby sme za jeden stôl dostali režim a opozičné sily. Súhlasím s kolegom Grokom, Brokom, ktorý hovorí, že podmienkou úspechu je to, že opozícia bude hovoriť jedným hlasom a bude mať jednu spoločnú víziu, ktorá sa bude týkať budúcnosti Sýrie a ukludňa sa aj tí, čo pochybujú o tom, či majú podporovať režim, či nie. Ja by som chcel požiadať, aby sme vyvíjali tento nátlak, aby sa pracovalo v tomto smere. Ďakujeme pekne. Kolega Elka Drauja na jednu minútu má slovo. Pani kolegyňa Kretu. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, pán minister. Situácia v Sýrii sa zhoršuje napriek úsiliu medzinárodného spoločenstva a bude sa to rozširovať aj za hranice dennodenne. Prichádzajú o život mnohí ľudia, takže je to občianská vojna enormného rozsahu. Ľudia chcú žiť v slobode a v demokracii. Situácia sa zhoršuje, prenasledujú kresťanov a k tomu ešte jedna dimenzia, ale Rusko a Čína nechcú opustiť svoje pozície. Ja zdieľam to, čo sme tu už počuli. Máme zodpovednosť za, ob- za obete. Mali by sme sa pokúsiť ich chrániť. Európska únia musí zaujať jasnú pozíciu, musí byť súdržná v prospech mierového riešenia, musí sa snaž- snažiť viesť rokovania a prispieť k tomu, aby prestalo s touto nevraživosťou. Ďakujeme kolegyňa Kretu. Slovo má kolegyňa Romero López. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Jedným z bodov plána Kochio Anana je stiahnutie armády, čiže demilitarizácia konfliktu. To je kurz, za, ktorý sú teraz, za ktoré sú teraz mnohé krajiny. Je snaha predísť vojne, ale táto vojna vlastne vypukla Treba pracovať na tom, aby sa opozícia spojila tu v parlamente boli členovia Národnej rady Sýrie a pokázali na to, že je dôležité nájsť spoločnú stratégiu, ale je dôležité, aby sa zakázal obchod so zbraňami, aby sa táto zmluva stala skutočnosťou. Pán minister, to sa musí stať skutočnosťou. Aké informácie má Európska únia o realizácii tohto zákazu zbraní? Je, je to ozaj tak, že ruské lode exportujú zbranie. Rokovania sú problematické, ale je dôležité, aby sme boli pri tejto téme istí. je dôležité, aby sme presne vedeli, o aké, aké zbranie majú jednotky. Ďakujeme pekne a teraz systém kečtí aj pán kolega Sonik ako prvý. Ďakujem, mm, Wszyscy jesteśmy... Ďakujem pekne, pán predseda. Všetci sme otrasení udalosťami v Syrii. Myslím si, že musíme predísť ďalšiemu prelievaniu krvi. a Na to je samozrejme potrebné, aby reagovala Bezpečnostná rada OSN, preto je potrebné jasne povedať, že súčasná blokáda je výsledkom správania Ruska a Číny. A zdá sa, že je potrebné, aby Európska únia vyvíjala tieto dve krajiny tlak. Nemôžeme zatvárať oči pred správaním Moskvy. Je potrebné okamžite zastaviť krvi prelievanie. Naše snahy doposiaľ nepriniesli žiadne výsledky. Minister zahraničných vecí sa len tvári, že niečo robí, že príjma kroky. Len medzinárodný tlak a vplývanie na Moskvu, aby Moskva konala v teréne, len takto sa nám podarí situáciu vyriešiť. Ďakujeme pekne, pán Sonik. A teraz má slovo kolegyňa de Sarnes. Áno, každý z nás možno máme nejaké pochybnosti o možnosti vyriešiť túto otázku diplomatickým spôsobom alebo politickým spôsobom. Musíme samozrejme byť všetko pre takéto riešenie, aby ženevská dohoda sa mohla uplatňovať. Zároveň musíme podporovať sírijskú opozíciu, musíme e, urobiť všetko pre jej zhromažďovanie jednotu, musíme reagovať na humanitárnu krízu. To sa deje. Je potrebné osvetliť udalosti v Sýrii, tak ako to požaduje vysoká komisárka OSN. Má naozaj pravdu. No a pokiaľ ide o mimovládne organizácie, Všetci eh, ste, eh, ste čítali tú správu Human Rights Watch. Myslím, že naozaj sa musíme zamyslieť, musíme zmeniť eh, spôsob fungovania Bezpečnej rady OSN, pokiaľ ide o odsúdenie zločinov proti ľudskosti. Nemôže tam byť ani veto, ani možnosť blokovania. Malo by sa to robiť od samotného začiatku. Ďakujem. Ďakujem pekne. Kolegyňa Tesanesk. Kolega Tenok na jednu minútu. lídry sírskej opozície hovoria, že 15 tisíc osôb už prišlo o život v tomto konflikte. Už to trvá takmer rok aj pol. Dezertácie e, v e, vojakov, e, bezpečnostná rada, Ehm, musíme e, naozaj umožniť opozícii, aby sa zjednotila a aby bojovala proti e, strane Bás a Asadovmu e, režimu. Tento konflikt mali prerastá do občianskej vojny a je dôležité, aby vysoká predstaviteľka podporila v plnej miere ženevský dohovor, ženevskú dohodu tak, aby vznikla prechodná vláda, ktorá bude potom nahradená vládou, ktorá vzíde z demokratických volieb. Ja chcem využiť tú príležitosť aj na to, aby som sa podiakoval tu Turecku pokiaľ ide o pomoc utečencami a chcem tiež e, vyjadriť sústrasť rodinám tých pilotov, e, ktorí boli e, v tej stíhačke zostrelení. Musíme všetko, čo je v našich silách, aby sme ukončili tento zločinecký režim v Damašku. Pán Tenok, máme tu modrú kartu kolegu Havita. Budete na ňu reagovať? Pán Havit, nech sa vám páči. Ďakujem. Ja viem, že by ste to povedali všetko vážnosťou, ale chcem sa vás spýtať, prečo vaša strana a vaša vláda sa nepridali k snahám viacerých eh, krajín, eh, chceli, eh, ktorí vyzývali k tomu, aby sa tam ten odkaz na Medzinárodný tribunál uviedol, aby sme mohli mať takéto vyjednané riešenie. Takto vznikol vákum, v ktorom môžu pokračovať naďalej krvi prelievania a násilie. Prečo sa Británia nepridala k tejto iniciatíve e, viacerých krajín? Pán Howitt iste veľmi dobre vie, že som nehovoril v mene britskej vlády. Je to koaličná vláda a ja osobne zodpovedám za kroky e, britského ministerstva zahraničných vecí ani premiéra. Môžem povedať len toľko, že by som bol veľmi rád, keby Assad e, sa dostal pred Medzinárodný trestný tribunál Eh, mohlo by sa to urýchliť, eh, tak eh, aby Asad, keď bude vedieť, že sa končí pred týmto tribunálom, tak možno bude naďalej zotrvávať pri moci a mm, prípadne bude pretrvávať. Takže možno by bolo mm, dobre umožniť Asadovi, aby odišiel do exilu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolega Tenok, kolega Belter. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja by som sa chcel spýtať zástupcu pani Ashton dve veci. V súvislosti so Sýriou by sme mali poskytnúť európsku podporu. Hnutie zmierenie chce pôsobiť v medzinárodnom meradle Budete podporovať toto hnutie? To bola jedna otázka. A druhá otázka, ja som požiadal už pri jednej rozprave, či by Európska únia tú zlý situáciu e, sírskych kresťanov má nazreteli, totiž týka sa to veľmi mnohých e, kresťanov a dochádza k únosom, žiadajú sa veľké peniaze a je to veľmi dramatická situácia. Ja si myslím, že Európska únia by mala niečo podniknúť. Nemali by sme sa sústreďovať iba na zahraničnú opozíciu. Kolega Obermajer, ďakujeme pekne, kolega Belder, ďakujem pekne, pán predsedajúci. Už mesiace používame hororové zvesti o mučenia a tak ďalej humanitárna pomoc je dôležitá, je nápomocná, no ale treba povedať, že problém sa tým nevyrieši. Nie len e, režim je problém, radikálne moslimské e, síly pre, e, spôsobili to, že došlo ku rozštiepeniu opozície. Nie je náhodou, že opozícia sa stretla u moslimského bratstva v Egypte, čiže chápem e, obavy 15 kresťanov v Sýrii. Treba pomôcť rýchle sírskému ľudu a myslím si, že prechod bez e, intenzívneho zapojenia Ruska sa nedá zrealizovať, ale varujem, tým, varujem aby sme riešili e, násilím, pretože si myslím, že Líbia nás dostatočne poučila ako odstrašujúci príklad. Ďakujeme pekne kolega Obermajer a na záver pani kolegyňa Ojuland. You, like the... Ďakujem, pán predseda. E, vítam výstup e, akčnej skupiny pre Sýriu treba obrátiť občianskú vojnu, ktorá by zasiala celý región. Toto nie je alternatíva. Dúfam, že všetky členovia urobia všetko preto, aby e, implementovali konečné komunike. Bojúce strany musia prestať bojovať, aby e, sa nezvyšovali obete na životoch opozícia s vládou sa musia dohodnúť a e, zobrať na seba zodpovednosť za sírsky ľud. Iba tak potom budú môcť začnú, na, začať proces na e, zostavení prechodnej vlády. Všetky politické hnutia, ktoré e, reprezentujú jednotlivé skupiny, aj náboženské, e, by mali byť pozvané na rokovania, aby trvalo udržateľný proces zmien sa mohol spustiť. Ďakujem. Ďakujeme pekne, kolegyňa Ojuland. A teraz má slovo pán Mavrojanis na záver rozpravy. Thank you very much, uh, Mr. President. Ďakujem za slovo, pán predseda. Mnoho rečníkov sa odvolávalo na rešpektovanie menšinových práv a najmä kresťanskej menšiny. Chcem vás ubezpečiť, že podporujeme všetky skupiny, ktoré pracujú na dosiahnutí mieru. Zblízka sledujeme celú situáciu. V Sýrii existuje viacero komunít, komunít. E, tam patria aj kresťanské komunity. Nemôžno pochybovať o tom, že ľudské práva boli porušované v Sýrii. Je však pravdou, že eh, odvolanie sa na Medzinárodný súdny, prá, eh, sú, Medzinárodný súdny dvor a všetci tu vieme, že eh, Medzinárodný trestný dvor, táto odvolávka je naozaj veľmi vzácna, veľmi dôležitá a veríme v potrestanie vyníkov. Ale je pravda, že aj v Ženeve, aj v New Yorku prebiehali diskusie o novom uznesení, o novej rezolúcii a diskutovalo sa aj na to, že sa odvoláme na e, Medzinárodný e, trestný dvor a e, hovorili sme o tejto zmienke vo, práve vo chvíli, keď sa snažíme o novú dynamiku, keď Kofiana začína novú misiu a Čína a Rúsko možno podporí akčnú skupinu. A my sme sa teda dohodli, že sa v tomto štádiu tejto zmienke vyhneme a vyhneme sa každej kontroverznej téme. Ale samozrejme, určite sa k tomu vrátime. A odvoláme sa na tento dvor. S veľkým záujmom som si vypočul túto veľmi zaujímavú diskusiu s mojim kolegom s výkonným sekretárom eh, pre Európsku diplomatickú službu Pierre Dumontom a eh, my, my o tom budeme referovať eh, pani vysokej predstaviteľke Baronke Aštonovej. Tešíme sa na ďalšiu diskusiu o Sýrii v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch a budeme vás informovať o tom, aké akcie, aké činnosti realizuje EÚ. Dúfame, že medzinárodné akcie zastavia násilie v Sýrii a otvoria cestu k demokratické demokratickým zmenám. Chcem vám poďakovať za vašu podporu, za otázky a obavy. Prispievate k definovaniu európskej politike v prípade Sýrie. Vyzývame vás, aby ste naďalej zostali angažovaní aby všetky naše zdroje a myšlienky boli e, maximálne využité. E, keďže mi bola e, položená otázka ako zástupcovi vlády Cyprusu ohľadom sankcie a špecifickej témy námorných plavidiel. Chcel by som povedať, že um, Cyprus rešpektuje a naplno implementuje embargo, ktoré eh, platí pre Sýriu a podporujeme dôležitosť spolupráce medzi členskými, členskými štátmi, aby sa dodržiavalo toto embargo a eh, potrebujeme pokračovať tejto diskusii v, na tých správnych fórach, aby sme stanovili, ako ďalej pokračovať v praxi. E, čo sa týka námorných plavidiel, chcel by som povedať e, toto. E, cyperský prístav dostal výzvy od kapitána lode a od lodiara ohľadom tohto o, o ohľadom finálnej destinácie, konže destinácie e, tejto nákladnej lode a vieme, čo sa stalo. Bol to, bolo to turecký prístav a e, potom cyperská policia nás informovala, že e, colná správa poslala formulár, kde pripomenula všetkému personálu, a lodiarom, aké sú sankcie voči tretím krajinám a hlavne voči Sýrii. <clears throat> pripomenula, aké sú súdne dopady, ak sa nebude, do, mm, ak sa nebude implementovať toto embargo. E, cyperské orgány už e, dodali pokyny svojim advokátom kvôli ďalším postupom proti lodiarom, alebo teda proti tej lodiarskej spoločnosti a kapitánovi lode. Cyperská republika zdôrazňuje, že je zaviazaná pre zaviazaná um, pre aktualizáciu európskych záväzkov um, a takisto aj princípov OSN voči tretím krajinám budeme naozaj pozorne dohľadať na to, aby embargo bolo dodržané voči Syrii aj voči iným autoritárskym režimom. Súhlasíme s touto európskou spoluprácou. Je dôležité deliť sa o skúsenosť a o poznatky. Musíme vyvinúť medzinárodné úsilie, pre zamedzenie rozširovania zbraní masového e, ničenia. Musíme e, doceliť, aby tento región bol stabilný. Musíme vedieť, že geografická poloha Cypra, Cyprus, Cyprusu je taká, že je blízko Orientu, e, blízko Afriky, sme prístavná krajina a toto všetko spôsobuje, že európske rozhodnutia e, sa musia aplikovať práve cez našu krajinu. Ďakujem pekne. Tým končíme našu rozpravu. Niekoľko oznámení e, z frakcie EPP a SDS.